Budeme teraz hlasovať o správe Ayala Sender, vymenovanie za člena dvora auditorov, pán Vesberg. Chcel by som teraz pokračovať a chcem, aby sme začali hlasovať. Takže hlasujeme o návrhu rozhodnutia. Nie sú tu nejaké pozmeňujúce návrhy. E, pôjde o tajné hlasovanie. Vážení kolegovia, pôjde o tajné hlasovanie. Musíte použiť svoje elektronické karty. Tak ako vždy, môžete stlačiť áno, alebo nie, alebo zdržal sa. Je tu iba jediný rozdiel a to, že modré svetlo bude jediné svetlo, ktoré bude svietiť. Nejaké iné zelené, červené, biele nebude. Takže začíname. Otváram teda hlasovanie. Či všetci hlasovali? Už ste všetci odhlasovali? Končím hlasovanie. Návrh je schválený. Gratulujem pani Ayala Sender. Ďalšia správa je správa pani Wallis a ide o žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Agnes Hankisovej. Hlasujeme, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené. Ďakujem veľmi pekne. Pani Wallis, ďakujem vám za túto správu. Ďalej hlasujeme o správe pána Zahradila pre ukázanie pôvodu niektorých textilných výrobkov z tretich krajín. Pán Zahradil, spravodajca, má slovo. Uh, briefly, Iba veľmi stručne, pán predseda. Bolo mi veľkou cťou, že som mohol byť spravodajcom kde sme mali príležitosť zrušiť legislatívu, teda tú, ktorá je zbytočná. Myslím si, že to plne sedí s našim dlhodobým cieľom, ktorým je e, lepšia legislatíva a preto vám môžem všetkým iba odporučiť, aby ste podporili toto zrušenie legislatívy. Vopred vám ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Zahradil. Hlasujeme teraz o správe. Menovité hlasovanie. Hlasoval už každý. Hlasovanie je ukončené. Schválené. Gratulujem. Pán Zahradil. Ďalej hlasujeme o správe pani Serakiany. Účasť Chorvátska na činnosti Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť. Pani de Kaiser má slovo. Zabudla som si svoju hlasovaciu kartu. Po... To je veľký problém pre nás všetkých. A Uh... Súcitíme s vami. Sprawozdanie pani Seračani. Takže Máme tu správu pani Serakiany, účasť Chorvátska na činnosti Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť. Hlasujeme, kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Gratulujem vám, pani Serakiany. Ďalej. Hlasujeme o správe pani Okony. Rozšírenie rozsahu pôsobnosti nariadenia o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny. Pani spravodajkňa, máte slovo. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia ja ako spravodajkyňa a aj v mene politických skupín, ktoré súhlasia, žiadam o odloženie hlasovania o dvoch správach, e, ktoré sa týkajú prepravy e, peňažných prostriedkov. Je to táto správa a potom správa trošku e, ďalej FED 0076 tento odklad e, je z e, procedurálnych dôvodov. Ide o to zaručiť lepšiu alebo čo najlepšiu spoluprácu s Európskou komisiou a s radou. Prosím vás teda, aby ste hlasovali za odloženie tejto hlasovania o tejto správy a tej, ktorá príde o chvíľu. Dve vypovedi. Ďakujem veľmi pekne. Teraz eh, by som si od jednej eh, osoby eh, rád vypočul, čo hovorí na tento návrh pani Bols. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcela by som objasniť, že výbor požiadal o odklad, pretože došlo k porušeniu postupov. V texte rady úvodné ustanovenie, ktoré bolo dohodnuté v písomnom trialogu, tak aby e, nemohlo dojsť pochybnosti, bolo e, odstranené v Koreperi. Takisto nám povedali, že právne služby komisie nebudú súhlasiť s textom, ktorý nie je plne v súlade s dohodou. Napriek tomu, že spoločná dohoda nie je právne záväzná, nemôžeme e, akceptovať e, túto jednostrannú zmenu ako precedens. Preto nebudeme hlasovať až dovtedy, kým sa táto záležitosť nevyrieši. Nemôžeme dovoliť e, aby interinštitucionálne dohody o spoločnej dohode e, obmedzovali právomoc tohto parlamentu, ktorú získal na základe zmluvy. E, preto to nemôže byť precedens a potrebujeme mať jasné porozumenie o tom, že nemôžeme nič také zopakovať, preto to musíme vyriešiť skôr, ako budeme pokračovať. Ďakujem veľmi pekne, pani Bols. A teraz sa pýtam, či je tu niekto, ktorý by chcel sa vysloviť proti návrhu pani Okony. Áno, vidím pán Sperony. Pán predseda, nie som vlastne proti tomu návrhu, ale vzhľadom na skutočnosť, že pondelok popoludní nás požiadali, aby sme schválili program na celý týždeň, si myslím, že tento návrh na odklad mal byť predložený včera a nie dnes uprostred rozpravy. Predseda, ďakujem veľmi pekne a teraz e, by som chcel, aby sme hlasovali o návrhu pani Okony. Kto je za návrh pani Okony? E, kto je proti? Zdržal sa? E, to znamená, že odložíme obidve hlasovania obidve hlasovania, kde je spravodajkyňou pani Okony. A teraz správa pani Tikau o dopravných aplikáciách globálneho navigačného satelitného systému. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Schválené. Gratulujem pani Tikau. Teraz správa pana Simpsona. Medzinárodné dohody o leteckej doprave podľa Lisabonskej zmluvy. Kto je za? proti, zdržal sa, schválené. Gratulujem, pán Simpson. Ďalej tu máme správu e, pána Elka Drawiho. Druhé čítanie. Ide o druhé čítanie. Spoplatnenie ťažkých nákladných vozidiel je téma. A teraz Musím povedať, že tu sa vyžaduje kvalifikovaná väčšina. Blok eh, číslo 1, kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Eh, odhlasovali všetci? Končím hlasovanie. Schválené. a stanovisko rady eh, je schválené. Eh, gratulujem vám, pán El Ďalej to máme správu eh, Joe Linena. Európske environmentálne ekonomické účty. A teraz blok 1, prvé hlasovanie. Kto je za, proti, zdržal sa. Schválené. A teraz návrh komisie, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Schválené. Teraz e, legislatívne uznesenie, nejaké pozmeňujúce návrhy, menovité hlasovanie, hlasovanie otvorené. Odhlasovali všetci. E, ukončujem hlasovanie. Schválené. E, gratulujem vám, pán Lajnen. Ďalšia správa je správa pani Okony. Ale odložili sme hlasovanie, čo znamená, že prechádzame k správe pána Jean-Pierre Odyho, 7. program Európskej únie v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonstračných činností. Nejaké pozmejúce návrhy? Ide o návrh uznesenia. Odsek 12, oddelené hlasovanie. Prvá časť, kto je za? Proti. Zdržal sa schválená. Druhá časť za? Proti. Zdržal sa schválené. Odsek e 18. Rozdelené hlasovanie. Prvá časť, kto je za? Proti. Zdržal sa schválené. Druhá časť za? Proti. Zdržal sa schválené. Ocek 24. Rozdelené hlasovanie na dve časti. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Druhá časť, za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Odsek 47. Rozdelené hlasovanie. Prvá časť za. Pán Kovo nech sa páči, máte slovo. Pán predseda, informoval som sekretariát, že mám ústny pozmeňujúci návrh pre vyškrtnutie odseku 27. Keďže obsah je nepresný, eh, pokiaľ ide o projekt Index, Chcel by som informovať poslancov, že toto je projekt, ktorý prešiel etickým preskomaním 15. marca 2011. Boli tam odborníci z Francúzska, Holandska a Spojeného kráľovstva. Etický audit bol pozitívny a nenašli sa tam nejaké etické nedostatky. Etické aspekty boli preskúmané komisiou a komisia ich skúmala od samotného začiatku. Chcel by som požiadať poslancov, aby nedávali nepresné fakty do schváleného textu. Toto je naozaj veľmi dôležitý vedecký projekt, ktorý vedie Akadémie v Krakove. Je tu ústny pozmeňujúci návrh, dámy a páni a ide o vyškrtnutie odseku 27, celého odseku 27. A prvá otázka je, či máte nejaké námietky. Tí, ktorí stoja, majú námietky, 40 poslancov stálo, to znamená, že ústny pozmeňujúci návrh nie je schválený. A teraz sa vrátime e, k odseku 47, rozdielne hlasovanie, prvá časť to je za, proti, zdržal sa schválené, druhá časť e, za, proti, zdržal sa schválené. Ústem 60 v drozi hlasovania. Odsek 60 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. Druhá časť, za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. Úvodné ustanovenie E. Kto je za? Kto je proti? Overíme si to elektronicky. Prosím, hlasujte. Dámy a páni, vážení kolegovia, Prosím, opustite zasadaciu miestnosť najbližším východom. Najbližším východom. Do not use, do not use the elevators. A prosím, e, nepoužívajte výťahy, ani sa nevracajte do vašich kancelárií. Nechoďte späť do vašich kancelárií. And leave the building treba opustiť miestnosť, eh, pardon, budovu a to čím skôr. Leave the building and don't go back to your offices. All of us not to go to our offices. Takže nechoďte späť do pracovní, opustite budovu čo najrychlejšie. Possible